Colleagues, we would like to now continue our meeting. Item number 13. Takže sme teraz na bode číslo 13. E, chcem e, privítať e, panu Romanu Vlahutin, ktorá je veľvyslankyňou s osobitým poslaním pre prepojenie v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Ona už tu bola viackrát bola e, naša zástupkynia alebo vyslankyňa EÚ v, v Tyrane. Jej pozvanie na dnešné zasadnutie vyplynulo z aktivity pána Butikofera, ktorý e, navrhol, aby sme stratégiu prepojenia v EÚ e, začlenili do našeho programu. Myslíme si, že to je dôležitá téma. Sme pozadu minimálne 15 minút, takže bez ďalšieho otávania vám dám slovo 10 minút, max 15 a potom budeme mať ešte priestor na stručnú diskusiu. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je pre mňa potešením byť vo vašom kruhu Connect Konektivita, prepojenie je veľmi dôležitá téma, takže ja som si povedala, že moje úvodné slovo rozdelím do dvoch častí. Prvá časť e, všeobecná rovina e, konektivity, prepojenia, e, čo to znamená zahraničnú politiku, bezpečnosť a ekonomiku ako takú. Potom budeme hovoriť o stratégii EU-Ázia prepojenie v týchto vzťahoch. E, vždy sa ma pýtajú, čo to znamená e, prepojenie, alebo teda po anglicky connectivity. Má to rôzny význam pre rôznych e, ľudí. V zásade to znamená strategická, koherentná, integrovaná investícia do infraštruktúry fyzickej aj e, legislatívnej a Európska únia je e, dobrým príkladom výsledku takého e, strategickej, koherentej a integrovanej investície. Jednoducho žneme z toho, čo bolo investované do nášho vzájomného prepojenia. Ako nástroj zahraničnej politiky konektivita je veľmi dôležitá, pretože E, nie je neutrálna z hľadiska noriem, ktoré presadzuje. Nie presadzuje hodnoty environmentálnu ochranu, transparentnosť, rodovú rovnosť, ekologická ochrana a vôbec e, otázka dobrej správy. Veci, ktoré sa dotýkajú občanov po celom svete. Chcela by som sa teda viac približiť k tomu, čo znamená konektivita pre zahraničné vzťahy. Začnem v rovine politickej. Európska únia je e, na špičke väčšin, väčšinou e, svetových rebríčkov druhé HDP, celosvetovo najväčší objem obchodnej výmeny. E, sme sme e, druhý najväčší z hľadiska e, Fondu aktív na investície. EU je najväčším poskytovateľom e, rozvojovej pomoci na svete, ale počas ostatného rozpočtového cyklu EÚ a členské štáty poskytli okolo 414 miliard eur rôznych grantov finančnej pomoci je e, porovnané s okolo 450 mili, miliard e, v úveroch, ktoré boli poskytnuté, ale pritom sa tieto veci e, nevnímajú rovnako. Fakty a čísla sa nepreklápajú do rovnocenného postavenia, politického postavenia na globálnom kolbišti. Áno, Európa by sa mala posunúť vo svojom význame e, z polohy platiteľa na polohu e, e, kľúčového hráča. Je dôležité, aby tie fakty sa dostali do povedomia. Externá konektivita má aj dôležitý politický dosah aj na interné E, interné záležitosti, medzi iným aj hospodársky rast. A k tomu sa veľmi vrátim. Druhý dôležitý prvok je e, bezpečnosť, ekonomická bezpečnosť a e, suverenita Európskej únie. A v tomto kontexte sa, sa, sa dotknem dôležitých vecí, dvojaké použitie rôznych zariadení, ako sú súdy, takisto diskusia o PG, takisto E, aj e, nedávne e, udalosti ohľadom koronavírusu a prerušení dodávok je dobrým príkladom toho, čo sa snažím povedať. Je úplne zrejme, že ak tá situácia sa nevráti do normálu v blízkej budúcnosti, môžeme sa potýkať s nedostatkom farmaceutických výrobkov, vrátane anti, antibiotík 70 generických liečiv sa e, produkuje v Indii a vstupné, e, vstupné e, a e, zložky prichádzajú z Číny. Takže mm, Svetová banka konštatovala, že každé 1% globálneho HDP investované do infraštruktúry e, prináša rast globálneho HDP o 2% a v rozvojových krajinách o 7%. Pre e, európsky podnikateľský svet to znamená lepší prístup ku globálnym trhom a rast na úrovni 1 až 1,5% porovnaní so 4 až 4,5 na rozvojových trhoch. A to teda predstavuje výraznú príležitosť. Peniaze sú teraz pomerne lacno k dostaniu e, na kapitálových trhoch v EÚ okolo 15 biliónov e- eur je k dispozícii na investovanie. Zároveň však sú potreby obrovské e, podľa prognóz v Ázii bude potrebné 26 biliónov eur v investíciách a na to nebudú stačiť verejné prostriedky. Musíme e, sa snažiť podporovať, stimulovať súkromné investície a e, sklbiť e, zámery firemného sveta v EÚ, aby e, podporovali naše globálne snaženie. Musíme si uvedomiť, že konektivita je geopolitickým nástrojom tohto storočia. EÚ sa k tomu postavila veľmi zodpovedne. V oktobri 2018 Európska rada schválila Connecting Europe and Asia, čo je základný kameň ďalšej európskej stratégie. Začiatkom roku 2019 začali s implementáciou a to a začali sme tým, že sami sme sa nejako e, preorganizovali. EIS e, e bola vytvorená, máme malý tím, sme vytvorili aj internú pracovnú skupinu a sme vo veľkej miere koordinujeme tieto veci s členskými štátmi. Stratégia samotná, stratégia prepojenia obsahuje kľúčové prvky európskeho postoju, štyri piliere doprava, energia, digitálny svet a ľudská konektivita. E, e, tri prístupy. Chceme budovať fyzickú infraštruktúru, po druhé chceme zabezpečiť finančnú podporu a tretie chceme podporovať zahraničné partnerstva. E, sú dva základné princípy na základe ktorých sa to má odvíjať trvalo udržateľný rozvoj, finančné, ekonomická, politická e, trvalá udržateľnosť a rovna, e, rovnaké príležitosti pre všetkých. E, mali sme aj recipročné stretnutia s, s firemným svetom, aj s výskumným svetom pretože naše plánovanie a rozhodnutia sa musia odvojať od riadného pochopenia znalostí kontextu medzi v medzičase sme podporili dohody o konektivite s Japanskom a sme v septembri 2019 organizovali e, fórum o konektivite a na, a na naše veľké prekvapenie na sociálnych médiách 11,5 milión ľudí e, sa s tým oboznámilo a komunikovalo, čo je úžasné pre takéto podujatie EÚ. Práca tej, tej implementačnej rovine nám priniesla e, e, informácie o tom, kde sú tie naše slabé stránky, s ktorými sa musíme popasovať a kde má EÚ e, svoje svoj najväčší potenciál, najsilnejšie kapacity a Európska únia musí v mnohých veciach rozhodnúť, musí rozhodnúť o konektivite, konektivite za hranicami EÚ. Ak hovoríme o slabých stránkach, tak predovšetkom je to veľká miera granularity. Robíme toho veľa, lebo, ale pozostáva sa od drobných krôčikov a nástrojov v rámci e, e, stovák organizácií, pritom sa používajú rôzne skratky, takže veľmi ťažko sa to potom koncepčne e, e, a komplexne vníma ako čosi, e, čo predstavuje iniciatíve EÚ. Ide tu o systémový problém. Súvisí to s veľkou mierou paralelizmu našich aktivít. Snažíme sa to riešiť aj prostredníctvom nového nástroja programovania na generálnom riaditeľstve. Európska únia potrebuje systémový, celistvý e, postoj. EÚ a členské štáty budú e, mať e, budú uznávané na globálnej platforme, ak budú postupovať spoločne. Jednotlivo to nedokážu. Ďalšou slabou stránkou je slabé prepojenie na nástroje nový návrh o viacročnom finančnom rámci. Vlastne vyčlenilo peniaze na Uh, uh, European Sustainable Development Fund Plus a, uh, a pritom sa presadzuje integrovaná stratégia connectivity. My takisto, nám takisto chýba jedna centrálna finančná platforma, kde projekty, súkromné investície a zámery sa dokážu spárovať. Myslíme si, že už sa robia kroky správnym smerom voči tomuto. Ja osobne som presvedčená o tom, pokiaľ by sme mali takúto platformu, respektíve inštitúciu, boli by sme oveľa e, adresnejší pri našej činnosti. V neposlednom rade potrebujeme mať e, jednoznačne deklarovanú politickú vôľu E, e, musí to byť prezentované e, v kontexte geopolitických priorít a musíme presadzovať konektivity na základe európskeho vnímania trvalodržateľného vývoja a rovnosti príležitosti. Myslím si, že toto je pozitívna agenda. Umožnilo, umožnilo by nám to spájať sa v partnerských zväzkov. Veľmi sa očakáva od Európy, že urobí takýto krok. Tento krok musí byť koherentný, integrovaný a užívateľsky orientovaný. Je to dôležitá možnosť a príležitosť, ktorá sa nám núka a mali by sme sa jej chopiť. Ďakujem. To bola uh, pani uh, veľvyslankyňa Vlahutinová a dávam slovo prítomným poslancom, poslankyňam. Hovorili ste o schopnosti EÚ e, vytvárať e, skratky, e, ktoré nikto nevie dešifrovať. Ja som ja som veľký zástanca toho, aby bolo vyhlásené jednoročné moratórium alebo zákaz e, vytvárania e, skratiek NDICI. E, vyslovuje sa to NDC alebo nie. Viete, nikto mimo tejto miestnosti alebo mimo tejto štvrte by tušil, čo len trošku, čo znamená NDC, čo znamená táto skratka NDICCI. Takže Prvý, prvý slovo má človek, ktorý stojí za touto iniciatívou, pán Butikufer. Ďakujem pekne, e, e, páni, pán predsedajúci, ďakujem pani veľvyslankyňa za vašu prezentáciu. Teší ma to, že sa venujeme tejto téme v, na pôde výboru AFET E, e, som totiž e, veľmi presvedčený o tom, že ak pre nič iné, tak pre vlastné geopolitické ambície, no zrejme tieto ambície sdielame s komisiou, stratégia konektivity by mohla poskytnúť jedno z mála potentných nástrojov, ak sa toho náležite chopíme. malo by eh, byť našou snahou presadzovať toto, eh, eh, toto ťaženie, obzvlášť keď vieme, že sú sledované naše kroky v tejto oblasti. USA prejavilo veľký záujem o to, aby boli súčasťou alebo partnermi v týme s nami. dohľadujú sa, sa, sa možné, e, e, možné e, styčné body medzi ich stratégiou Blue Dot a našou stratégiou Connectivity, ako už bolo povedané rečníčkou, Japonsko s nami podpos, po, podpísalo dohodu a Juž, Južná Korea tiež má o to záujem a aj krajiny ASEANu vyslali signál, že by mali záujem. E, e, toto všetko potvrdzuje určité očakávania, tak povediac, na, na našom Prahu a mali by sme sa pousilovať o to, aby sme splnili sľuby, ktoré sme formulovali e, pri spísaní tejto stratégie konektivity. Nedávno som mal rozhovor s, min, e, e, s indonéskou ministerkou financí, e, keď sa jej opýtali, aký má názor na čínsku stratégiu o hlavnej cesty. Ona povedala, že no, ponúknete by nejaký alternatívny mechanizmus a ja sa vyjadrím. Myslím si, že to je veľmi jednoznačne povedané, čo treba robiť, ak rozbehneme túto stratégiu konektivity, ak jej dáme krídla, tak mm, domnievam sa, že tým budeme mať veľkú možnosť rozvinúť spoluprácu, ponúknuť spoluprácu partnerom nielen medzi Európou a Východnou Áziou, ale, ale ako je aj zmienka v dohode s Japonskom aj smerom na Afriku. Predpokladám, že je e, ešte niekoľko otáznikov nad našimi prioritami, ak teda skutočne chceme e, túto stratégiu e, zasadiť do života, musíme priradiť nejaké finančné prostriedky týmto ambíciám. O tom sa hovorilo aj v súvis, alebo hovorí v súvislosti s koncipovaním viacročného finančného rámca a toho NDC. Veríme, že sa to podarí, e, ale nestačí len alokovať peniaze v rámci e, riadkov e, rozpočtu. Potrebujeme mať aj náležité nástroje. Máme Máme fond investičných záruk, tie, tento fond sa už etabloval, ale bolo by dobré, aby sme okrem Ázie, eh, a okrem doterajších azijských krajín, sme to rozšírili aj na Áziu ako takú. Takisto máme, máme banky, ktoré môžu ktoré môžu a majú participovať na projektoch infraštruktúry. Je to EIB aj ECB v konečnom dôsledku. Myslíme si, že odviedol sa kus práce e, e, celým týmom Connectivity. Okrem toho však potrebujeme oveľa viditeľnejšie slova a gestá podpory z tých najvyšších úrovní európskych inštitúcií aj, e, a, aj, e, e, e, aj prezidentka Connect komisie by mala poveriť niektorého z podpredsedov, aby zastrešoval, aby robil záštitu tejto agende konektivity. Myslím si, že je veľa skrytého aj zjavného skrytej aj zjavnej opozícii v našich inštitúciách, v niektorých generálnych riaditeľstvách proti tomuto geopolitickému programu a práve z toho titulu potrebujeme mať koordinované úsile vyjadrené z tých najvyšších inštancií. Inak by to e, vyšlo na vnívoč a celá, celá, celé penzum geopolitických ambícií e, by bolo zmiernutých zostalo, ak by sa nám to nepodarilo presadiť. No a napokon e, po prejavoch toľkého záujmu na tom podujatí v septembri 2019 toto nadšenie môže vyprchnúť. Môže to skončiť tak, že EÚ na papier dalo zaujímavý plán, ale nie sú za tým ďalšie konkrétne kroky, tak opäť by to, bolo, by to bola e, zmarená príležitosť. Verím, že to tak nebude. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Butikofer, pani Fotiga za EKR. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani veľvyslankyňa za vašu prezentáciu a ja by som chcela poďakovať aj e, pánovi Butikoferovi za jeho iniciatívu. Určite sú tu mnohé aspekty konektivity, ktoré vyžadujú pravdepodobne veľmi osobitnú pozornosť bez ohľadu na naše existujúce politiky. Význam tohto v podstate e, je čosi, čo som otestovala nie až tak dávno, um, pred niekoľkými rokmi, myslím pred dvomi rokmi, keď som sa snažila vycestovať e, z Helsiniek e, do Sofie lietadlom a trvalo mi to bez meškaní celý jeden deň. Takže naozaj to bolo um, dosť ohurujúce, ale to bol len, um, len jeden z príkladov. Je pravda, že sa musíme uh, zaoberať cestným spojením na um, ostatné časti um, sveta dielov, a teda ich vzájomné prepojenie. No a chcem spomenúť ďalší aspekt uh, námorné e, cesty, ktoré nás spájajú s Japonskom, s Južným Japonskom. Ehm, ja stále zdôrazňujem, že je potrebné zabezpečiť ehm, slobodu ehm, navigácia plavby, no a taktiež treb, čoskoro budeme schváľovať africkú stratégiu. Um, vyrozumela som, že začiatkom marca to kolegium schváli a následne sa aj my budeme zameriavať na, na túto stratégiu v mnohých oblastiach a nesmieme zabúdať na to, že tu máme um, že tá dopravná infraštruktúra v tomto regióne je stále mimoriadne, mimoriadne stará, zastaraná a v podstate to pre, ide o prepojenie hlavných miest um, uh, pobrežných štátov s Európou, teda ich potenciálne prepojenie bez uh, možnosti um, presadzovať uh, alebo tlačiť na integráciu afrických trhov. Um, snažíme sa teda uvažovať o um, regionalizácii uh, G5 a podobne, ale stále je tu tá obrovská uh, prekážka um, nedostatočnej, um, možno, nedostatočných možností dopravy a infraštruktúry a prepoje, um, prepojenia konektivity. Ďakujem veľmi pekne. A pani Fotiga, nejaké ďalšie pripomienky? Zasa, že nikto, tak pani vyslankyňa Vlahúčin, pán Butikofer, vy ste spomínali Žiaľ, bez mikrofónu máme technický problém, nepočujeme rečníka v tlmočníckých kabinách. Sorry, sorry. Prepáčte, hovorí pani vyslankyňa, prepáčte, um, ehm, Spomenuli ste e, istý citát, istú, tú, istú vetu, ktorú veľmi e, často e, používame v spolupráci s mnohými partnermi z rozvíjajúcich sa krajín. Ja som mala rovnaké diskusie v Strednej Ázii, pretože táto e, stratégia e, v súčasnosti zahrňa e, aj cesty teda medzi Európou a Áziou, čiže aj východné partnerstvo, stredný východ a, a strednú Áziu a samotnú celú Áziu. No a je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme vytvorili alternatívnu ponuku, to znamená nielen teda solidnú z finančného hľadiska ponuku, ale ktorá bude e, dobre zameraná a realizovateľná. Konektivita e, vyžaduje e, E, určitý rozsah a ak chcete zabezpečiť e, primeranú zmenu, tak tá, tá, ten rozsah musí byť dostatočný a to je dôležité aj na regionálnej úrovni. Tiež ste spomínali iných partnerov a iné možnosti. Chcem vám povedať, že India e, má veľký záujem, chce s nami veľmi úzko spolupracovať na otázke konektivity. India je pre nás naozaj fascinujúcou príležitosťou, toho sa určite nepovedal pripustíme. Región ASEAN je tiež jednou z, jednou e, z veľkých príležitostí. Mnohé naše podniky tam už pôsobia v súčasnosti, ale čo je kľúčové, e, je pri teda konzistentnej práci na tomto je regulačný rámec, e, ktorá priláka investorov a zabezpečuje infraštruktúru, pretože to, to e, zabezpečuje konkurencieschopnosť e, našich podnikov a je dôležité, aby sme zvýšili úroveň tých noriem a tých štandardov, ktoré, ako predpokladáme, sú v prospech udržateľnosti týchto projektov skontaktovali sa s nami Spojené štáty, aby sme sa zaoberali sieťou Blue Dot, um, taktiež uh, osvedčovania, certifikácia uh, infraštruktúry je dôležitá. Spolupracujeme s Japonskom aj na implementácii dohody. Čo je novinkou uh, v našej spolupráci s Japonskom je to, že sme identifikovali 5 regiónov, kde chceme realizovať veci spoločne. Ide o Strednú Áziu, um, Balkán, um, Afriku, um, východné partnerstvo. No a chcem uh, zdôrazniť aj to, že pre nás je naozaj veľmi dôležité, aby sme stimulovali súkromné investície. To vyžaduje naozaj uh, kapitál zo súkromných zdrojov, súkromných operátorov a subjekty. No a naozaj sme s európskymi uh, spoločnosťami intenzívne spolupracovali, úplne chápu, o čo čo tu ide. E, je tu e, zaujímavé e, je tu zaujímavý počet v, Neme- v, v Japonsku 61 nemeckých spoločností ide do Japonska nie aby pôsobili na japonskom trhu, ale aby uh, sa vlastne spájali do joint ventures, aby pôsobili na, na tretich trhoch, e, teda spoločne s japonskými spoločnosťami. Ďakujem veľmi pekne. Nikto ďalší sa nehlási, hovorí pán predseda. Ďakujem pani veľmi slankyne za to, že ste prišli medzi nás a budeme e, sledovať otázku stratégie v oblasti e, konektivity. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám poskytli takýto prehľad. Vážení kolegovia, ďalším bodom je otázka, je bod číslo 14, ktorý by mal začať 16.45, takže navrhujem 10-minútovú prestávku. No a e, dúfam, že o 3 štvrte na 5 e, tu budeme mať e, španielsky hovoriacich rečníkov, aby sme pohovorili o Venezuele. Takže 16.45. Второго оттенка. Лопес Гил. Buenas tardes, everyone. Takže začneme, prosím vás. Všetci teda, usadite sa prosím budeme pokračovať v diskusii. Budeme hovoriť o situácii vo Venezuele, výmena názorov z ESVČ. Vítam pani Veronik Lorenzo, ktorá je vedúcou e, oddelenia pre Južnú Ameriku. Prečo sme zaradili tento bod na e, program po e, zvolení, rok po zvolení predsedu parlamentného sromaždenia. Treba si povedať eh, o, od aktuálnej situácie. Dochádza tam k eskalácii napätia a eh, chcem povedať, že eh, Európsky parlament podporuje Juana Guaido ako predsedu Národného zhromaždenia v zmysle článku 233 venezuelskej ústavy. Ehm, nielen politická situácia sa zhoršuje, dnes eh, sme tu mali pána Bisleyho z zo Svetového potravinového programu, ktorý nám hovoril aj o humanitárnej situácii, ktorá je jednou z najdramatickejších kríz všetkých čias. Ďakujem pani Lorenzo, že ste prišli na naše zasadnutie. Ďakujem vám veľmi pekne, že nás budete aktuálne informovať o politickej a humanitárnej situácii vo Venezuele a ja vás teda vyzývam, aby ste sa v tejto chvíli už ujali slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za e, príležitosť, e, aby vás predseda SVČ um, aktuálne informoval o situácii. Pred, naposledy to bolo pred niekoľkými mesiacmi a viete, že situácia a kríza vo Venezuele uh, pokračuje. Um, priestor na politické rokovania sa eh, zmenšil a dôsledky humanitárneho a iného charakteru sú, sú eh, obrovské. Je ohrozená stabilita regiónu, no a um, no, v podstate si myslíme, že sme na akomsi kritickom rast cestí. Poviem najprv niekoľko slov eh, k vplyve na obyvateľstvo. Možno um, um, viete aj nejaké čísla 10 až 19 populácie je pod eh, mierou chudoby a 6,5 eh, milióna obyvateľov je, eh, trpí podvýživou. No a viac ako 50 detí nechodí do školy. Dôsledky sú také, že teda UNHCR eh, povedalo, že už zaznamenalo 5 miliónov utečencov, možno tie skutočné čísla sú ešte vyššie a, všetko toto eh, sa odohráva v kontexte eh, inštitúčných a iných problémov a hrozuje to právny štát a demokraciu a máme dôvody sa domnievať, že tieto toky a Mm, teda úteky eh, mm, občanov z krajiny eh, mm, sa odohrávajú, pretože ľudia trpia nedostatkom sociálnych a iných služieb, nedostatok eh, potravy a ohrozené sú najmä deti a tehotné ženy. Dochádza tu k porušovaniu ľudských práv a je Michelle Bašle o tom informovala. Situácia je naozaj veľmi zložitá a nemožno ju ignorovať. Venezuela je e, členom Rady pre e, ľudské práva, takže je, potrebn- je, je povinná dodržiavať vysokú úroveň ochrany ľudských práv. No a um, to znamená, že je potrebné, aby UNHCR e, mohol um, pôsobiť vo Venezuele a teda, aby jeho pôsobenie nebolo nejak narušené. V tomto ohľade prístup e, um, UNHCR nie je optimálny. Vieme, že um, sú tu niektoré orgány na ochranu, na ochranu ľudských práv e, sú, sú e, prítomné v, v krajine, ale nemajú prístup do, do väzení. Ehm, situácia sa teda eh, aj z politického hľadiska eh, zhoršuje. 5. januára sa odohrali určite udalosti, vieme o nich, dochádza k eh, zastrašovaniu a k ohrozovaniu poslancov Národného zhromaždenia za posledné týždňa, najmä tým, že sa ehm, mm, zneužíva kolektivos ehm, Prezident e, stále ešte je vo funkcii, ale e, niektorí jeho poradcovia e, sú zadržiavaní a dokonca zažívajú výrážky aj členovia jeho rodiny. No a v súčasnosti sa eh, musíme zabrániť eh, nezvratným eh, mm, udalostiam a treba nájsť nejakú riešeniu. Napriek zložitej situácii je potrebné spojiť svoje úsilie. Medzinárodní kľúčovia aktori sa, ktorí sa musia spojiť a treba využiť malé okienko o príležitosti pred parlamentnými voľbami, ku ktorým by malo dôjsť v roku 2020. Je potrebné dospieť ku um, Eh, inkluzívnej dohode malo by eh, dôjsť najmä teda eh, mm, malo by to začať vymenovaním nezávislej volebnej komisie CNR, takže treba sa dohodnúť na minimálnych podmienkach, ktoré treba splniť. Stále ešte je to možné a OSN povzbuduje a podnecuje e, všetky zainteresované strany e, z Venezuely, aby sa skontaktovali s medzinárodným spoločenstvom. EÚ vystupňovalo úsilie, aby e, sme viac a lepšie podporovali volebné úsilie a Eh, Enrique eh, Inglesias, eh, náš zástupca, je mm, aktuálne v tomto regióne a teda snaží sa ehm, nadviazať diplomatické vzťahy s, so svojimi partnermi z tejto krajine, pôjde aj do Karakasu a tam tiež bude vyvíjať takéto diplomatické úsilie. Opakujeme, že ehm, je potrebné ehm, zapojiť sa ako medzinárodné spoločenstvo, pretože kríza eh, v, krí, eh, v krajine je obrovská a treba nastoliť demokratický eh, poriadok, aj ústavný poriadok. Naša európska jednota je našim veľkým aktívom. Ak sa naše úsilie neukáže ako úspešné, tak um, um, prídeme o um, príležitosť um, vyriešiť túto situáciu, ale e, Venezuela sa tam dostane ďalej od vyrokovania e, riešenia. Európska únia bude tiež naďalej e, využívať aj nátlakové opatrenia v teréne a ak aj v prípade teda, že rokovania nebudú úspešné alebo nebudú prebiehať v duchu bona fide, táto situácia ovplyvňuje e, obyvateľstvo, ako vieme. Je potrebné zabezpečiť pokrok. Pokiaľ ide o pomoc, Európska únia sa naďalej silne zapája do riešenia humanitárnej a migračnej krízy vo Venezuele a od roku 2018 bola poskytnutá suma um, vo výške viac ako 117 miliónov eur, jednak aj v samotnej Venezuele, aj v celom regióne. Ak sa kríza um, Um, ešte viac zhorší. Mala by, mala by sa teda stať základným prioritným uh, bodom aj v Európe. Mm, zatiaľ je prioritná len v regióne a mm, um, financovanie je nedostatočné. V roku 2020 um, uh, i a ešte um, z, z vyhradenej viac ako jednej miliardy sa nepoužilo žiadne, um, žiadne finančné zdroje. Um, situácia vo Venezuele je svojim rozsahom porovnateľná situáciou v, v Sýrii. V roku 2000 rok, decembri roku 2019 eh, viacero eh, miliónov eh, utečencov bolo prítomných v tomto regióne z tejto krajiny. Sú tu medzinárodné kontaktné skupiny, ktoré pracujú na humanitárnych otázkach a zaznamenali sme tu určité zlepšenie v prístupe k tejto pomoci. No, v oktobri sa konala ehm, konferencia ehm, na túto tému zhoršujúce sa situácie vo Venezuele a ehm, je potrebné teda spojiť úsilie a koordinovanie konať. Je potrebné zvýšiť financovanie a um, terajšej službe pracujú s e, agentúrami OSN a s členskými štátmi, aby e, našli čas a e, miesto tohoto nastávajúceho podujatia. Ďakujem. Teraz je to plánované do mm, pol šiest tej, to máme 30-35 minút e, čas. E, teraz e, želajú o slovo Michal Galer a kolega Milan Mon, pán Zacalieros, López Chil, Mato, Javi López a Hamarteš. Niekto iný? Želeno Zovko. Wallace, uh, Fortiga, Sanchez Amor. Eh, okay. Well, when we'll go along the group lines. Takže potom um, pôjdeme podľa skupín. Najprv za EPP Michal Galer. Ďakujem za túto aktualizáciu, ktorá je naozaj deprimujúca vzhľadom na mm, čísla a skutočnosti v teréne. Uh, tento režim je um, krutý a spôsobil viac ako 5 miliónov presídlených ľudí a e, milión e, v úzkých e, podmienkach doma. A ešte musíme zistiť, ako môžeme podporiť riešenie, ktoré vyjednajú tí, ktorí sú bližšie k tomuto podujatiu. Dôležité je, aké, ako sa budú aplikovať tie opatrenia, ktoré sme prijali a Ja by som si želal, aby každý bol s tým eh, uzrozumený. A otázka je, či viete o tom, že tá dáma, ktorú pán Maduro považuje za svoju pod viceprezidentku, pani Delcia Rodriguez, ona sa zastavila eh, v noci v tranzite madridského letiska a potom letela ďalej a stretol sa s ňou aj e, španielský minister a ja som to nepreverila, tiež boli e, tlačové správy, že vyležili jej kufre. A domnievate sa, že toto je porušenie našich opatrení, ktoré sme prijali. A ja dúfam, že naša jednota nie je narušená takýmito jednotnými krokmi. A mohli by ste sa k tomu vyjadriť? A e, chceme to preveriť. Máme tiež pracovnú skupinu rady a e, tá tiež hovorila o sankciách Relaxu, aby preverila, že ako tie opatrenia, ktoré príjmame k konkrétnym štátom e, v prípade Ukrajiny alebo v tomto prípade v prípade Venezuely. Čo môžeme urobiť, aby sme sa vyhli takýmto prípadom, aby sme nevyselali zlé signály pánovi Madurovi. Myslím, že Španielsko by mal byť posledný štát, ktorý by vysielal pochybné signály tomuto regiónu pre, režimu, pretože potom by si mysleli, že aj zvyšok EÚ e e, akceptuje túto situáciu. To teraz dom slovo Chavi Lópezovi, ktorý tiež e, spolu predseda Eurolatu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať e, e, tým, ktorí prišli medzi nás teraz za vysvetlenie detailov a situácie, ktorá nastáva vo Venezuele. Teraz v EU máme veľmi ťažkú situáciu E, ktorá je bezvýchodisková a tiež je um, ťažká situácia v dôsledku humanitnej situácie, ktorá je devastujúca a má obrovský dopad na región, ktorý už teraz má e, dlhý zoznam potreba problémov. A sú e, tu tí, ktorí majú tieto problémy v rukách a ešte k tomu sa pridáva utrpenie stoviek eh, tisícov venezuelčanov vo svojom štáte. Štáte ako Ekvador, Kolumbia, Peru, kde títo sa presidľujú a kde v týchto štátoch ich príjmajú. Najprv tiež eh, chcem eh, zdôrazniť, Určite je, že my debatujeme neustále o e, Venezuele. ale e, počas e, vnútorného mandátu, predchádzajúceho mandátu, predchádzajúceho funkčného obdobia sme mali 14 debat o tomto. Je potrebné túto otázku riešiť a tiež sa tu pýtame, či to politické snaženie, ktoré tu používame, smeruje k ukončeniu tejto situácie. A aj keď to nesúvisí s politikou tohto parlamentu, ale s národnou politikou niektorých štátov. Pomáha to Venezuele? Dovolte mi o tom pochybovať. Je dobré, aby sme o tom e, debatovali, aby sme mali e, stanoviska, otázky, ale e, keď Eh, sa tu spochybňujú mm, politiky niektorých štátov. V skutočnosti je eh, pravdepodobnejšie, že môžeme zostaviť jednotu, ako povedal môj eh, kolega. Po prvé, po druhé, zjavne EÚ a mm, vlády sú kompromitované vrátane, sú, teda majú záväzok plniť spoločné stanovisko aj členské štáty a e, toto stanovisko má presadzovať nielen najvyšší vysoký predstaviteľ, ale aj vlády členských štátov. Keďže máme dohodnuté spoločné stanovisko, ako sa povedalo, všetci ju aplikujeme, túto pozíciu. A musí to byť užitočné aj po veci Venezueli. Poprvé ide o humanitnú situáciu. Organizuje sa konferencia darcov a e, parlament musí e, zviditeľniť e, túto otázku. A druhá vec je politické východisko. A my sme urobili stratégiu a uznanie skoro všetkých členských štátov a niektoré formou hrubšou, formou rafinovanejšou a je to stanovisko alebo východisko, ktoré bolo vyjednané a toto tiež umožní vnútorné úvahy v rámci EÚ. Uh, Ďakujem. Nikto nežiadal slovo od Renew, EID a Zelených, takže teraz má slovo Anna Fotiga z EKR. A dnes ráno, pani Fotiga, ste trvali na tom, že koordinátor bude mať slovo najprv, teraz mi hovoríte opak. Áno, ale je to vedcov politickej skupiny, aby rozhodla, že kto bude v jej mene hovoriť. A preto súhlasíme s pánom Tačom, že to bude teraz on. No, ja len chcem povedať, že vy e, nie ste dôsledná v tomto. E, dobre, ja nepotrebujem od vás byť poučovaný. Ďakujem pán predseda, my tu mm, počúvame e, o situácii a o mm, devastačnom e, obraze o situácii v Venezuele po 20 rokoch e, Čavezového socializmu, ktorý sa kde stále zhoršovala, stále mm, sa stiažovala tá situácia bez pochyby s pomocou Kuby. Dospeli do tejto chvíle režim asi najkrutejší, ktorý existuje na Zemi ktorý zabíja najviac eh, vlastné obyvateľstva a vyháňa najviac obyvateľstva zo svojho štátu von, viac ako Sýria bez vojny, ehm, že vraj v miery a majú najviac eh, násilia a vražd, viac ako 30 tisíc ročne. Je to úplne hrozostročné, čo sa deje a sú za to zodpovední ľudia. Je to režim, zločinecký režim, Madurov režim a je to režim, ktorý žiaľ e, nebol dostatočne e, odsudený a e, sankcionovaný, aby sa reagovalo na tieto tlaky. A a hm, je tu situácia, kde e, Španielsko e, vyhralo e, zápas, ktorý kde strana, ktorú financovali z Venezuely, je teraz vo vláde v Španielsku a um, toto je problém pre Európu, ale samozrejme pre Španielsko je to tragédia. Hovoríme o tom, že nemožno rozdeliť pozície EÚ. Pozície uh, EÚ e, sú rozdelené, pretože pán Sanchez odmietol e, a tiež e, odmietol um, prijať a pán Sanchez, ktorý minister sa tajne stretol s pod um, so zástupkyňou ministra, ktorá je obvinená z porušení a zúčastí na obchode s drogami, ale stále sú e, aj väčšie indicie, že niektoré strany z vlády v Španielsku sú mm, spojené s touto diktatúrou a táto e, vynaklada tlak na socialistickú stranu, pretože socialistická strana tiež má e, niekoľko čiernych väzieb, ako sme videli po zatknutí Demroda. Mm, to je e, Zapaterov e, veľvyslanec. Je tam ešte viac temných väzdeb, ktoré oni chcú e, skryť a je jasné, že tu máme európsku vládu, ktorá je pod predmetom vydierania venezuelského režimu a toto je hrozba pre európsku bezpečnosť. Thank you. Colleague Wallace. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem za prezentáciu. Vy ste e, vykresli veľmi ponurý obraz o situácii v Venezuele a veci sú tu veľmi problematické už e, hodnú dobu. Ja som tam strávil minulý rok jeden týždeň a boli tie veci dosť ťažké pre mnohých ľudí. Vy ste povedali vo e, vašom prejave, že riešenie musí pochádzať len od ľudí vo Venezuele a myslíte si, že to je potreba, aby medzinárodné spoločenstvo pomáhalo a ja by som e, vám e, povedal, že nemyslím si, že Európske spoločenstvo bolo veľmi napomocné. Myslím si, že bolo treba uznať Guaida ako prezidenta štátu, keď na to e, tlačilo USA, keď bol menovaný ako e, vodca Národného zhromaženia na 12-mesačné obdobie, teraz bol niekým e, nahradený a nikdy nebol zvolený ako prezident a bolo to úplné porušenie medzinárodného práva, aby bol uznaný ako prezident Venezuely, keď nejak bol zvolený do tejto funkcie. Možno som, mi to uniklo v vašej prezentácii, ale nepočul som, že by ste spomenuli slovo sankcie. Možno mi to uniklo. No, vzhľadom na problémy vo Venezuele teraz, nie je to jadrová fyzika, aby sme upozornili na to, že najväčší vplyv na um, tie ťažkosti, ktoré zažíva tá krajina teraz. Uh, je to priamo spojené s americkými sankciami. Američania uh, robili úsilie, odkedy prišiel Chávez uh, k moci v 99., aby nahradili tú vládu a oni boli dosť úspešní pri tom, aby vážne podkopávali terajšiu vládu sankciami a tie sankcie sú drakonické. Oni um, zraňujú ľudí, nezraňujú Madura, ale zraňujú ľudí a vyhaňajú ich zo štátu, aby mohli existovať niekde inde. Nemyslíte si, že Európa by mala sa snažiť, aby tie sankcie zrušili a nemyslíte si, že musíte pracovať s venezuelskou vládou, aby ste sa snažili vyriešiť e, túto veľmi ťažkú situáciu? Pretože pokiaľ ja viem, doteraz e, tá politika nefungovala a viem o mm, viacerých e, právnych e, firmách e, zaoberajúcich sa ľudskými právami globálne, že toto nie je dodržiavané medzinárodné právo. Ďakujem pán Voles, pani Sovko za EPP. Navrhujem, aby sme obmedzali vystúpenie na 2-3 minúty. Ďakujem predseda. Pred pár rokmi sme dali Sacharovú cenu venezuelskej opozícii a počuli sme tu správy, že sa to nerešpektuje a že táto opozícia má ťažkosti vo Venezuele a porušovanie ľudských práv e, sa dejú každodenne. E, my sme zavedli sankcie na tú vládu a aké sú opatrenia, ktoré e, zahraničná služba robí, aby informovala vlády, keď porušia tieto sankcie. Ak e, je to pravda, že e, predseda Sanchez sa stretol so sebou, s ktorou sa nemal stretnúť a že ona strávila noc na letisku Barchast, tak informovali informovala komisiu alebo informovala komisia vládu, že oni porušili tie sankcie a aké opatrenia ste prijali, aby neporušovali tie sankcie. Ďakujem, pán Sanchez. Presidente. Ďakujem, predseda, ďakujem za tieto informácie. To nie je úplne nová informácia. Tá situácia e, sa zdá, že nemá východiska. Musíme e, vkladať nádej do ďalších volieb a dúfať, že ehm, to bude objektívny proces a že volebná komisia ehm, zabezpečí ehm, aj dohľad e, a východisko z tejto e, z krízy. E, a my musíme pristupovať k venezuelskej otázke čisto z domáceho hľadiska, ako povedal kolega Terč mm. Samozrejme, všetky vlády, vrátane španielskej vlády, e, sa e, zrieknú jednostranných krokov a budú zachovať jednotu kritérií aj krokov. Ako povedal pán Borel, výkon týchto sankcií e, prináleží do pôsobnosti členských štátov a ak je tam pochybnosť e, o úprimnosti e, plnenia tohoto záväzku e, od konkrétnych vlád, tak bude to vecou Národného parlamentu, aby to pochybňovali alebo skúmali a nie, nie na to priestor tu pretože tu nás pochybňujete e, úprimnosť, či nám naozaj ide o záujem Venezuely ja myslím, že to nepomáha Európskej únii ani členským štátom, ani mm, Venezuele. Celá táto predstava no, dizertácia hypotéza kolegu Terča o tom, ako minister mm, v mojom štáte mm, má väzby s nimi a ja e, žiadam e, skromne, aby mi odpustili kolegovia z ostatných štátov, že opäť hovoríme o Venezuele, pretože um, pre um, kolegu to je príležitosť kritizovať španielskú vládu a španielská vláda eh, vždy robila vo veci Venezueli to, že obhajovala riešenia a snažila sa zabraniť diplomatickej kríze po vstupe pani Rodríguez na španielské územie. Thank you. Miss Fatiga. Pani Fatiga. Bol to prezident Maduro a jeho predchodca, ktorý krajinu e, s potenciálom raja, e, ktorá má e, neobvyklé prírodné zdroje, príjemnú klínu, klímu a pomerne dobre kvalifikovanú pracovnú silu, a dostať ju do situácie ekonomického kolapsu a jednej z najväčších humanitárnych kríz na svete. Ehm, ak hovoríme o medzinárodnom práve, tak Chcela by som e, pripomenúť, že medzinárodná komunita mala obrovské výhrady e, týkajúce sa slobody volebného procesu a udelili sme Sacharovovú cenu e, opozičným silám E, venezuelskom parlamente, čím sme prejavili solidaritu voči našim kolegom, ktorí reprezentujú venezuelskú spoločnosť, kde zastrašovanie je každodenná realita. Je na najvyzrejmé, že najbližšia rodina eh, oceneného eh, bola je vystavovaná zastrašovaniu. Je potrebné eh, brať v úvahu toto, tento tlak, ktorý sa viaže na Madurov režim treba si uvedomiť, aká, aká je, aké je zastúpenie externých aktérov vo Venezuele. Dobre vieme, že bo tam boli rusy, a e, ich pečať, ich prítomnosť je pretrvávajúca. Takže ostatní rečníci na zozname sú EPP. Začíname Milanom Monom. Ďakujem, ďakujem aj e, zástupkyni e, zahraničnej služby za e, jej informácie o aktualizovanej situácii vo Venezuele, vrátane unitnej situácie, ktorá je poľutovania hodná, ktorá, ktorej pôvodca je vláda a nehľadajme vonkajšie dôvody pre vysvetlenie tejto situácie. Ja mám pár vecí na, do úvahy. Musím byť vždy obozretný, keď e, skúmame alebo hodnotíme nový, e, nové úsilie o dialog e, od Madura, pretože tento dialog a vydávania bol len nástrojom pre získanie času a natiahovanie medzinárodnej verejnej mienky. To na využíval vrátane Dominikánskou republikou aj Barbados, vieme, ako tam tie schôdzky dopadli a ne, e, sa ústavné výsady Národného zhromaženia. A preto musíme byť veľmi opatrní s týmto a Tiež minulý mesiac tento parlament požadoval o rozšírenie konkrétnych sankcií proti ľuďom, ktorí sú zapojení do porušovania ľudských práv. Ja som pochopil, že v pondelok Rada ministra hovorila o Venezuele, ale e, o tom nám nič nepodala predstaviteľka zo zahraničnej služby e, v e, tých témach, ktoré sú spojené s Venezuelou. Tiež neviem, či ste prebrali tú otázku tranzitu. Pani Rodríguez, to je Španielsko, pretože samotný tranzit je zakázaný rozhodnutím rady. a rád by som hovoril, že či Eh, je to rada, ktorá má toto sledovať na úrovni eh, Európy, či je to rada a skupina eh, členov rady, teda RELEX, či existuje, ak takáto situácia existuje, či ste požiadali o vysvetlenie španielské orgány o tomto porušení sankcií a obmedzení mandát e, e, Relaxu e, pri plnení sankcií zahrňa vyžadovať vysvetlenie v veci sankcií voči režimom. Preto sa pýtam, či Relax požiadal o vysvetlenie španielské orgány, či ste o tom hovorili s chorvátským predsedníctvom, ktoré predseda v skupine Relax v tejto veci a či príjmete opatrenia v tejto veci. Už pán Borel hovoril, že e, táto téma nezávisí od parlamentu ani od komisie, ale závisí od rady a od tejto skupiny. A už nemám čas e, sa týmto zaoberať, ale chcem sa pýtať e, k tomu tranzitu tej pani, že či ste prijali nejaké opatrenia, aspoň informačné. Ďakujem, pán Ďakujem, pán predseda. Pred pár dňami podpredsednička španielskej vlády potvrdila v veľmi prekvapujúcom vyhlásení, že Venezuela nezaujíma nikoho. My máme e, trošku odlišné stanovisko. Chápeme, že Venezuela musí naďalej byť priorita a samozrejme, že nás zaujíma, zaujíma nás kvôli e, nášmu odhodlaniu zabezpečiť demokraciu a tiež kvôli e, tej strašnej humanitnej kríze, ktorú ten štát zažíva. Tá téma sankcií bez pochyby e, znamená, že najhoršia sankcia, ktorá musí byť zrušená a tá, ktorá stiažuje život venezuelčanom a to je autokratický režim, e, ktorý e, kombinuje e, zlyhanie, štruktúrálnu korupciu a represiu. Na základe toho som si istý, ako podali naši kolegovia, o čom viete, že tento pobyt v Španielsku bol porušením režimu sankcií, kedy táto podpredsednička z Venezuely, eh, bola prijatá eh, predstaviteľom španielskej vlády na letisku v Madride. A toto predstavuje, toto nie je prvok eh, stranickej konfrontácie. Včera sudkynia v Madride požiadala, aby jej odovzdali záznamy z eh, eh, bezpečnostných kamier na letisku na základe toho, že tu existujú eh, odvodené podozrenia o spáchaní trestného činu. A voči tejto situácii, ktorá nabrá na vážnosti, zasa, že je neospravedliteľné, aby Európska unia prostredníctvom eh, mechanizmu, ako si spomenuli skupinu Rolex, eh, by mala eh, aspoň požadovať informácie. My sme za to, aby sme zachovali spoločné stanovisko vo veci Venezuely, ale toto spoločné stanovisko mm, spočíva v uznaní Gajda ako prezidenta a tiež v plnení, bezvýhradnom plnení sankcií a myslím si, že španielská vláda v obidvoch týchto témach neobstála v skúške. Ďakujem. A te, teraz dám slovo človeku, čo túto krajinu pozná zrejme najlepšie, pán Lopez. Ďakujem. Potom, ako som si vypočul e, túto správu, som presvedčený, že nie je potreba vysvetľovať dôvody, prečo je Venezuela zajímavá um, pre EU a pre tento parlament. Uh, bez ohľadu na to uh, chcem vysvetliť, prečo uh, pán Guaido je prezident to predseda Národného zhromaždenia, ktorý vyšiel z volieb ľudu v Venezuele a potom, ako bol znovu zvolený, um, tak sa Madurov režim pokúsil zavrieť parlament, e, ale e, tých, e, ktorí máte starosti o tom, že uvolenie sankcií nie je trestom pre režim, ale pre obyvateľstvo, chcem vám pripomenúť, že keď režim Čaveza a Madura vstúpil k moci, tak e, sa e, skoro 4 milióny e, barelov ropy ťažilo každý deň. Teraz je to menej ako 700 tisíc a toto spôsobuje hlad. Poďalšie nezákonná ťažba v zlatých baňách spôsobuje veľké ťažkosti a tiež smrť a presiedľovanie kmeňov pôvodného obyvateľstva toto všetko vyžaduje, aby sme tomu venovali pozornosť a nie, aby sme sa e, vrátili e, a pristúpili na tú hru, e, ktorú hrá vláda. Keď na naťahuje čas, je to zrada venezuelského ľudu. Takéto konanie neprinesie výsledky, ale sankcie, ktoré budú dobre uvolené a rešpektované, pretože to, čo teraz e, vnímame, je nerespektovanie sankcií jedným štátom alebo vládou. Toto musíme prehodnotiť. Sankcie, ktoré sú dobre premyslené a prísne sledované a takto dosiahneme, aby pán Maduro konečne uh, odovzdal moc. Koleg Mato. Teraz má slovo kolega Mato. No, hablamos de... Ďakujem. Hovoríme o Venezuele, ja mám na mysli Kanárske e, ostrovy, odkiaľ pochádzam, pretože stovky milióny Kanárčanov sú vo Venezuele. Tí, ktorí sa mohli vrátiť, sa vrátili a mnohí nie, ale teraz sme v kľúčovom momente. Ja myslím, že už e, dlho máme v Venezuele kľúčový moment a už je to príliš e, veľa času, čo Venezuelčania trpia. Je tu zaujímavý paradox. Ehm, pani Rodriguez, ehm, ehm, viceprezidentka Venezuely, má zákazný vstup do šengenského priestoru aj do Španielska, ale ona vstúpi do Španielska a nie je to problém. A tam sa ešte stretla aj s ministrom španielskej vlády. A zároveň e, delegácia poslancov tohto parlamentu, ktorý nemáme žiadny obmedzený e, prístup a ktorý máme e, možnosť sa voľne pohybovať. My prídeme do Venezuely, nás zavrú do malej miestnosti a vyhostia nás. A toto je paradox. Ako povedal dobre Leopoldo López, riešenie nie je vyjednávanie a komisia, e, čo nakoniec e, je len pasca, pretože ako viete, oni si nevšimajú tie podmienky, ktoré by umožnili úplne e, slobodné voľby vo Venezuele, pretože venezuelská vláda, tá legiti- nelegitimná vláda to neumožní. A tiež ste hovorili, že máme záväzok voči Venezuele jasné, že parlament má záväzok voči Venezuele a tento záväzok znamená vysvetliť to, čo sa udialo a to, čo sám eh, Maduro nazval tajomstvom. Aké to tajomstvo? Záväzok je plniť uznesenia a záväzok je eh, vysvetliť, čo sa udialo s tými 40 kuframi. A Európska unia musí konať. Preto nepodali celú pravdu. A v plene sa e, zasítili tým, že komisia nemá na to kompetenciu, ale je to Relax, ktorý v tom má pôsobnosť a e, je to ale aj možnosť komisie, ako to robí v mnohých e, prípadoch, kedy nutia členské štáty, aby plnili uznesenia a to je aj zámer Európskej únie, aby sa naplnili tieto uznesenia. V tomto prípade Európska unia e, musí sa angažovať vo Venezuele a tiež e, zabezpečiť dôveryhodnosť tohto parlamentu. Uh, Pavel Rangel. Ďakujem pekne. E, myslím si, že viacerí kolegovia hovorili o humanitárnej situácii. Ja položím otázku, ale e, budem ju precizovať. Venezuelská vláda tento týždeň rozhodla, o tom, že lety portugalskej aerolínie TAP do Caracasu zrušiť so zdôvodnením, že pri týchto letoch nie je zabezpečená e, bezpečnosť cestujúcich a z toho titulu, že výbušniny sú e, na palube, e, a pretože tam sa nachádza bratranec predsedu vlády, je e, predsa nemysliteľné, že e, e, aby podpredseda vlády sa vyjadril k tomuto, že skutočne treba kritizovať tieto, takýto zákaz. Jednoducho TAP aerolínie nemôžu pristávať v Karakase a zatiaľ e, neodsneli žiadne odsude, e, slova odsudzujúce postoj venezuelskej, venezuelskej vlády. A my by sme očakávali e, zo strany EÚ solidaritu voči Portugalsku, veď toto veď najväčšia zahraničná, kom, zahraničná komunita vo Venezuele sú práve ľudia z Portugalska. Musíme, musím povedať, že v Portugalsku toto e, e, bura, e, sa emóciami Portugalcov jednoducho je neakceptovateľné, aby Európska únia a obzvlášť tak najvyšší predstaviteľ diplomácií diplomácii sa k tomu nevyjadril, veď je to rozhodnutie, ktoré sa dotýka všetkých Európčanov a obzvlášť tak portugalských občanov ktorí bezprostredne spolu cítia s občanmi e, Venezuely. A treba si uvedomiť, že všetci trpia pod diktatúrou súčasnej e, vlády, či sú to komunity portugalské, talianské alebo iné vo Venezuele. E, ďakujem za slovo. Stá sa, hovorí pán Tajany, my uznávame e, pána e, Guaida ako dočasného prezidenta vo Venezuele. Vždy obhajujeme e, demokraciu. My sme udelili Sacharovú cenu venezuelskej opozícii, ale, ale zdá sa, že ani komisia, ani vysoký predstaviteľ pre, pre zahraničné vzťahy rady sa tak razantne nestavia k situácii Venezuele. Je, je e, potrebné podniknúť kroky, ak sa, ak sa búra demokracia vo Venezuele. A je tu ešte ďalšia vec, e, na ktorú chcem poukázať. Cirkulácia e, eura v Venezuele. Centrálna banka vo Venezuele uvažuje o predaji venezuelského zlata a zrejme pod taktovkou e, e, tureckých oligarchov. V oktobri 2019 vysoký predstaviteľ komisie e, sa toho dotkol, že to prešetri ubehlo, ubehli 4 mesiace bez toho, aby sme dostali nejakú odpoveď, reakciu od vysokého predstaviteľa EÚ. Jednoducho nemôžeme sa tváriť, že nič nevidíme, nič nepočujeme. Domnievam sa, že je to zároveň e, pre, prejavo, e, je to e, znak prejavu nedostatočnej úcty voči predsta- vysokého predstaviteľa EÚ voči parlamentu. A my predsa musíme vedieť, čo sa deje s venezuelským zlatom, peniazmi, z peňazí, ktoré e, plynú z predaja venezuelského zlata priateľom Madura. Zdá sa, že nik ďalší sa nehlási do diskusie. Musím povedať, že dostali ste široké spektrum otázok od poslancov. E, e, prosím, aby ste aby ste sa zostili týchto otázok. Táto schôdza musí skončiť na neskôr. 17.55, máte teda 15 minút. Ja, ja e, som si zaznamenala otázky, e, e, áno, je známa návšteva pána Rodrigueza zo Španielska vo Venezuele a je tu séria porušení hm, zásad. Myslím si, že odpoviem to, čo som odpovedala v pléne a e, reštriktívne opatrenia, e, tie, sa, tie spadajú do zodpovednosti členských štátov EÚ, aby ich schválili. Čo sa týka relaxu, na to ste sa dopytovali, e, v prípade cestovných zákazov to musí byť vo forme, vo forme rozhodnutia Európskej rady a to, je, to má záväzný charakter pre členské E, pre členské štáty. Zákaz, cestovný zákaz nie je zakotvený v nariadení. A, e, a teda nemá to takýto priamy zásah, keďže nemáme takéto nariadenie rady, komisia mm, e, nemá automatické právo, právo na monitorovanie alebo nejaké postihy. Máme reštriktívne opatrenia, pán, stiahujú sa na pána Rodríkeza, ale uplatnenie týchto reštriktívnych eh, opatrení eh, spadá do, striktne do kompetencie eh, členských štátov a tým som zodpovedala na pomerne veľkú množinu otázok. Bola tu otázka od pána Volesa, že vraj som sa nevyjadrila k sankciám. Ja som spomínala sankcie dva dôležité vody alebo poznámky, ktoré chcem urobiť, že sankcie, ktoré uvalilo EÚ, sú individualizované sankcie. Máme 25 členov eh, režimu, ktorí sú pomerne eh, mm, silným spôsobom previazaní na porušovanie ľudských práv a tie sankcie, ktoré boli uvalené, nemajú žiadny dosah na e, e, bežných občanov Venezuely e, a v tom je náš veľký rozdiel oproti USA. Podľa nás sankcie a tlak nemôže predstavovať jediný a hlavný nástroj postoja voči Venezuele. My to vnímame ako jeden zo sady nástrojov keď sa pozriete bližšie na rôzne hospodárske štúdie, tá situácia, mám na mysli ekonomickú situáciu v Venezuele, tá bola zlá ešte predtým, ako sa začali uplatňovať sankcie. Ani niektoré európske sankcie na firmy a na určité penzum operácií v Venezuele tie mali dopad eh, rozhodne aj e, e, prehlbenie ťažkostí, s ktorým sa e, potýkajú občania Venezuely. Čo sa týka úrovne podpory smerom na pána Guaida, je to zaujímavá otázka. Data, ktoré dostávame, Guaido požíval podporu na úrovni asi 60 To bol minulý rok. Vzhľadom na to, že nedokázal e, e, presadiť zmenu a slub nedokázal e, splniť tie sľuby, ktorý dal občanom, ktorí sa každodenne boria s prežitím, tak jeho podpora a obľúbenosť prudko klesla E, počula som o 20% až 40%. No, v každom prípade rozhodne sú ďaleko pod minuloročnou úrovňou. No a e, jednoznačne možno konštatovať, že došlo k výraznému poklesu podpory opozície, pretože nedokázala zvrátiť situáciu. To je fakt. Čo sa týka prítomnosti externých aktérov, my vieme, e, e, kto sú týmito aktérmi. E, Rusko, minister zahraničných vecí Lavrov nedávno navštívil Venezuelu, sú viac zaangažovaní a vieme, že aktivizujú sa v, v, v Venezuele sankcie USA voči Rosneftu zapadajú do celkovej scény vo Venezuele. vieme, že viacerí e, aktéry majú politické, ekonomické záujmy vo Venezuele. Vieme o tom a to je zrejme aj e, súčasťou toho problému, širšieho problému. Preto sa snažíme apelovať na medzinárodnú komunitu, aby mala e, rovnaký spoločný postoj a ak to nie, tak aspoň vydávať e, nejaký zosúladený, nejaký zosúladený signál posolstvo ohľadom ďalších krokov. A na záver Áno, vieme, že 90 dní e, boli pozastavené lety TAPu E, e, poslanec, ktorý položil otázku, už nie je prítomný. E, toto je vlastne politizácia situácie smerom na Portugalsku, na Portugalsko, takže boli prijata, bolo prijaté takéto opatrenie bez toho, aby boli známe výsledky vyšetrovania, či to bola alebo nebola pravda zo strany TAPu. Takže takéto sankci- takáto sankcia nie je akceptovateľná. Pán Tajany e, e, sa stiažoval, že nebola reakcia na jeho e, list. No, ťažko sa k tomu stavať. Áno, veľa to ohľadom toho krvavého zlata. Pán Guaido hovoril, počas, hovoril o tom počas jeho turné, tak povediac, v Európe. Faktom však zostáva, že dôkazy Zatiaľ o tom nie sú a e, údaje o exporte z Venezuely nepotvrdzujú nič také. Jednoducho nemáme EU dáta a pokiaľ nemáte dáta, dôkazy, tak e, veľmi ťažko sa vyvodzujú závery alebo, alebo potvrdzujú, že tie klebety nie sú len klebetami a sú realitou. Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže neboli všetky otázky zodpovedané. Pán Matu ešte má otázku. A, a čo s tou batožinou ministra? Čo bolo v tej batožine? Neviete o tom nič? Nemáme o tom žiadne dôkazy, ani o tom nevieme. Ešte máme 9 minút, takže dáme slovo pánovi Matovi a pánovi Monovi. Ďakujem, nepotvrdím tie um, kofre, ale ako ste povedali, že um, ostraha kontrola plnenia obmedzení. Teraz uh, proti Dalsi Rodriguez, uh, aby boli účinné, uh, pôsobnosť v tom majú členské štáty a otázka je, že keď je tu takéto flagrantné neplnenie povinností uh, ostrahy zo strany členských štátov, mi hovoríte, že európske inštitúcie nemôžu uh, v tom urobiť nič? You, Ďakujem veľmi pekne, pán Mato, pán Milan Mon. Ak ja vám rozumiem dobre, tak pracovná skupina zástupcov Relax, e, skupina zástupcov e, Relax nemá v tom pôsobnosti, alebo pán Borel doslova vo svojom e, prejave v pléne pred týždňom nehovoril o Relax, ale povedal, že Európska služba pre e, zahraničnú činnosť e, pri konzultácii, e, keď bude mať na to pôsobnosť, bude v priamom kontakte s členskými štátmi vo veci predpokladných porušení s cieľom zabezpečiť, aby sa aplikovali tieto sankcie homogénne vo všetkých členských štátoch. Takže pán um, Borel hovorí, že um, oni majú istú pôsobnosť aspoň na to, aby uh, robili ostrahu a dohľad a um, preukázali, či sa to plní. Takže moja otázka je, keď už hovoríte, že skupina Relex nemá tam pôsobnosť a čo uh, Európska uh, služba pre zahraničnú činnosť pretože e, podľa toho, čo povedal pán Borel, e, ona e, má nejakú úlohu pri ostreha dohľade nad plnením sankcií. Takže teda chcem sa opýtať, že aké, je na to, aké pravidlá to platia pri výkone tejto pôsobnosti a e, hoci je tu flagrantné porušenie, tak e, napriek tomu hovoríte, že e, nie je žiadny spôsob, aby vy ste mohli v tom niečo urobiť, keď to neurobí ani komisia, pretože to nie je jej pôsobnosť? Uh, First... Ďakujem veľmi pekne. Ehm, na úvod by som sa chcel ospravedlniť, pretože som na 5 e, minút musel ehm, odísť na AVKO a chcem teda sa len e, ospravedlniť za to, že som nebol prítomný, keď ste odpovedali, ale hneď som sa vrátil. No a vyrozumel som, že e, ste zdôrazňovali to, že jeho správanie je nepriateľné. Ja by som chcel vedieť to, že či by, by toto či by sme nemali mať um, útvar Európskej komisie alebo um, v tomto prípade vysokého eh, predstaviteľa, pretože to patrí eh, do jeho kompetencie, aby teda práve on, on odsúdil správanie eh, madurovského režimu vo Venezuele. Takže jednak tu máme hm, váš komfort, ktorý je hm, na veľmi dobrej úrovni, ale myslím si, že je to... Máme tu oficiálne stanovisko Európskej únie, ktoré by sa malo vyjadriť jasne proti tomuto madurovskému režimu. Hlási sa prosím niekto ďalší? Nikto, ako sa zdá, takže nech sa páči ešte raz konečné a posledné kolo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, budem teda odpovedať na otázky poslancov Mata a ehm, Milana ehm, tento režim nie je e, oprávnený e, viesť e, vyšetrovanie proti porušovaniu sankcií EÚ, ale zodpovedá za spoločnú a bezpečnostnú politiku a, a teda v rámci toho by mohol v podstate hovoriť s členskými štátmi alebo s radou o určitých témach. To je samozrejme v súlade s tým, čo um, vysoký predstaviteľ na plenárnom zasadnutí hovoril. Pokiaľ ide o uh, TAP, berieme na vedomie, je to na um, vysokom predstaviteľovi, aby rozhodovalo o týchto vyhláseniach a budem komunikovať uh, mm, na našom oddelení uh, vaše obavy. Ďakujem veľmi pekne, takže môžeme uzavrieť tento bod programu. No a to je aj koniec dnešného zasadnutia výboru pre zahraničné záležitosti. E, zajtra začneme o 9. a kolega Vačikov si bude predsedať e, zasadnutiu. Chcem upozorniť kolegov, ktorí budú cestovať na budúci týždeň do Turecka, e, aby ostali, pretože okamžite po tomto zasadnutí začneme s prípravnými rokovaniami na toto výjazdové podujatie.